dve správy. Prvá správa bola pripravená zo strany pána Otmara Karasa, prístup k financovaniu pre malé stredné podniky a zvýšenie rozmanitosti financovania MSP v rámci únie kapitálových trhov. A druhá správa, o ktorej budeme dnes hovoriť, to je správa Krasnodebského ako najlepší využiť potenciál MSP a vytvárať pracovné miesta. Takže toto sú veľmi dôležité správy, dôležité témy. Ako prvý dostane slovo spravodajca, pán Karas, nech sa páči. Vážená pani predsedajúca, vážená, vážený pán komisár, dámy a páni, hovoríme teda o správe o financovaní malých a stredných podnikov v súvislosti s Úniou kapitálových trhov. A chcel by som apelovať na to, aby plánovaná únia kapitálových trhov v Európe sa špecificky obracala aj na malé a stredné podniky. Malé a stredné podniky jednoducho e, majú mať možnosť získavať financie na kapitálovom trhu. Nechceme nič menej než to, aby kapitálové trhy v Európskej únii e, boli v službách reálnej ekonomiky. Malé a stredné podniky, ako E, tieto e, sú dôležitou súčasťou e, hospodárstva a už dlhodobo je na politickej agende priorita poskytnúť im možnosť získovať financovanie a treba ich teda naozaj, treba toto naozaj všetko presadiť. Malé a stredné podniky vôbec nie sú jednotné mm, v Európe, majú rôzne podnikateľské modely, rôznu veľkosť, finančnú štruktúru, právnu formu. Prístup malých a stredných podnikov k financovaniu musí byť zabezpečený a podporovaný počas ich celého životného cyklu. Bankové úvery v tejto súvislosti sú naďalej dôležitým zdrojom financovania pre malé a stredné podniky a e, teda žiadame, aby aktuálne úľavy pre bankové úvery pre malé a stredné podniky e, sa predložili a pre, e, prehlbili. Ja sám som v roku 2013 e, sa e, staral o to pri regulácii bank, aby možnosť e, výhodnejších podmienok pre malé a stredné podniky e, bola e, upravená a e, týmto by sa to malo teda predlžiť a ešte prehlbiť. Malé a stredné podniky nie sú príčinou krízy a preto predlženie a prehlbenie tohto faktoru je aj otázkou spravodlivosti a rozumu, aby bolo možné pokračovať v hospodárskom raste. Tretí bod tejto 41 stranovej správy je otázka vytvorenia nejakého jednotného kontaktného miesta vo všetkých členských štátoch. Musí byť to jednotné v celej Európe, zjednodušené ehm, zakladanie podnikov. Každý podnik v každom členskom štáte od založenia ehm, musí dokázať vybaviť všetky formality až po financovanie. Čiže e, bolo by dobre mať nejakú centrálnu databázu, v ktorej malé stredné podniky budú môcť zaznamenať svoje projekty a potreby financií a takto jednoducho má byť možnosť dostať sa do kontaktu s investormi celej Európy. A piata požiadavka, ktorú sme vyzdvihli teraz na začiatku rozpravy, je vytvorenie programov a projektov pre finančnú gramotnosť, aby sa teda finančná gramotnosť mladých ľudí zvýšila. E, len ak má niekto potrebné ekonomické základy, má odvahu skúsiť niečo nové, vyskúšať nové možnosti a e, ísť trošku aj do rizika. A naozaj tu na týchto 41 stranách Navrhujeme zacielenie e, únie kapitálových trhov na financovanie malých a stredných podnikov. Chceme zachovať ťažisko úverho financovania a chceme rozšíriť to o nové možnosti financovania, pričom e, chceme zjednodušiť e, zakladanie podnikov týmto jednotným kontaktným miestom. Poprosím parlament, aby podporil túto správu. Ďakujem pekne. Vážený pán poslanec a teraz spravodajca k druhej správe, pán Krásnodevský, 4 minúty. Ďakujem, pani. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Pre všetky mi dovolte poďakovať sa eh, kolegom spoluspravodajcom za spoločnú prácu odvedenú na tejto správe. Eh, boli, mali sme veľmi dobré porozumenie a podarilo sa nám vypracovať hlavné ciele a splniť hlavné ciele tejto správy. E, malé a stredné podniky sú piliermi, e, pilierom hospodárstva Európskej, e, Európskej únie. My, ukáže, my tu máme, my sme tu v našej správe pardon, potvrdili, viac než 90 podnikov je malé, sú malé a stredné podniky. Malé a stredné podniky sa pričinili veľkou mierou do zabezpečenia zamestnanosti v ostatných rokoch. V roku 2014 to bolo dokonca 271 eh, tisíc miest, pracovných miest v sektore. Eh, mnohé tieto podniky eh, mnohé členské štáty podporovali rozvoj a zakladanie malých a stredných podnikov a, ich, a zvýšenie ich podielu na trhu. Keď hovoríme o financovaní Eh, týchto podnikov na kapitálovom trhu. Um, bola tu veľká podpora a napriek tomu, napriek týmto snahám malé stredné podniky sa boria s veľkými problémami. Um, veľmi um, sú, majú veľké, veľké tlaky, majú situáciu nerovnakej konkurencie práve s ohľadom na veľké a medzinárodné firmy a koncerny. Ešte stále sú tu určité, je tu určite zanedbávanie e, malých a stredných podnikov v e, hospodárskych politikách tak Európskej únie ako aj členských štátov. A toto e, bola, toto bola vlastne aj príčina, pre ktorú táto správa vznikla. Ehm, malé a stredné podniky sa mnohokrát stávajú obeťami nestabilnosti, pre, nestabilnosti právnych predpisov, nespravodlivosti súdov a takisto ehm, finančných a daňových podmienok. V podstate by v podstate by mala byť iná pozícia, by, mal, by tu mala vládnuť iné, iný názor v súvislosti s malými lokálnymi fir- firmami. V podstate by mala byť, e, v podstate sa ukázalo, že zásada one fits e, all e, je diskriminujúca voči malým a stredným podnikom. Uprednostňujú sa veľké podniky, ktoré majú väčšie možnosti využívania istých úprav, ako majú malé a stredné podniky, v byrokratických a administratívnych systémoch, kde, je, kde sú nadmenu kde sú nadmieru vypracované a rozširované rôzne predpisy. Na toto nemajú malé a stredné podniky kapacitu. Ehm, a pokiaľ by, e, ehm, pokiaľ by sa nevyužíval e, systém a nezaviedol systém vzdelávania práve aj využívania možností e, trhu v jednotlivých e, štátoch, tak e, budú malé podniky znova na tomto trátiť. E, je potrebné, aby sme si uvedomili, že najhoršia situácia malých a stredných podnikov je najhoršia v strednej a východnej Európe, v týchto členských štátoch. A takisto v severnej Európe politika fiskálnych konzultácií Uh, udrá veľkým tlakom na tieto podniky. Je potrebné povedať, že uh, krajiny strednej Európy a periférne krajiny uh, trpia odlivom mladých ľudí. To je ten únik mozgov, o, ktorých, o ktorom hovoríme. Mnohokrát sa hovorí, že je potrebné pozrieť, pozerať na Európu nie len z hospodárskeho e, pohľadu, ale treba vytvoriť rovnaké pole pre hry na tomto poli a, a, a zabezpečiť, aby boli všetci hráči rovnoprávni. Pán Dobrovský, ďakujeme veľmi pekne. Pán Krasnodajmský, ďakujem veľmi pekne, pán Dobrovský. Pani predsedajúca, vážené poslankyňa a poslanci, prioritou Európskej komisie je posilniť rast a zamestnanosť Malé a stredné podniky sú v centre tohto úsilia a som rád, že mám možnosť diskutovať o tom, ako zlepšiť prístup malých a stredných podnikov k financovaniu v Európe. Toto zlepšenie je kľúčové pre našu úniu kapitálových trhov. Chcel by som poďakovať spravodajcom pánovi Karasovi a Krasnodevskému a všetkým tieňovým spravodajcom za to, že sa komplexne pozreli na výzvy, pre ktorými sa ocitajú malé a stredné podniky a ďakujem za to, že poukázali ehm, na zaujímavé možné aktivity dnes komisia mm, vydala svoje oznámenie Únie kapitálových trhov. Je to naďalej na našej agente, pokiaľ ide o rast a zamestnanosť v Európe. Ako e, súčasť e, kapitálovej únie e, sa dostanú samozrejme lepšie financie aj malým a stredným podnikom. Bude to pre nich jednoduchšie získavať financie na e, e, kapitálových trhoch. Keď uvoľníme e, prostriedky Ehm, budeme mať jednoduchú štandardizovanú e, sekuritizáciu. Máme tu na to e, primerané nariadenia na posilnenie kapitálových trhov a na podporenie sociálnych neudržateľných investícií. Vítam to, čo povedala správa pána Karasa, pokiaľ ide o e, nariadenie ESF a nariadenie o prospekte. Musíme rýchlo postupovať s prijatím týchto iniciatív. Teraz je na čase E, najprv e, podporiť tieto aktivity pre malé a stredné podniky. Mali by sme urýchliť pokrok e, tam, kde je najväčší potenciál na prehlbenie našich kapitálových trhov, aby sme zlepšili konkurencieschopnosť a možnosť voľby a aby mm, podniky a investori teda mali tú istotu, ktorú potrebujú na cezhraničné investovanie. Som myslím si, že tiež sa treba zaoberať aj systémom preferenčných daní alebo preferenčného zaobchádzania aby vznikol skutočne jednotný trh v, pre e, finančné služby. Čo skoro predložíme návrhy k e, režimu insolventnosti a pomeru e, e úverov a vlastného financovania. Ten, toto leto začali konzultácie na to, ako čo najlepšie podporiť vytvorenie E, e, trhu s dôchodkovými fondami, plánuje možno aj novú legislatívu. Okrem toho komisia čoskoro predlží návrh o reštrukturalizácii a druhej šancie, mm, aby e, podnikatelia mohli teda mať aký, nabrať akýsi druhý dých. Pozrime sa teda na to, čo ešte sa dá urobiť na propagovanie udržateľného financovania. Majú sa to dáva veci, komisia pripravuje vytvorenie mm, skupiny expertov, ktorá má vypracovať udržateľnú e, stratégiu e, k tomuto financovaniu. Všetko dohromady čo spomína dnešné oznámenie, umožní e, sprístupniť financovanie pre podniky všetkých veľkostí, aj malých, teda malé, malým a stredným podnikom. FC mm, má viac než 200 dohod s finančnými sprostredkovateľmi a už teraz sa zameriava na viac než 200 tisíc malých a stredných podnikov v celej Európe. Napriek tomu Bankové úvery zostávajú najdôležitejším zdrojom, najdôležitejším zdrojom financí pre malé a stredné podniky. E, chceme v nadchádzajúcej revízii e, nariadenia o kapitálových požiadavkách e, zrevidovať aj tieto požiadavky na úverové financovanie pre malé a stredné podniky. Pán Krasnodevský vo svojej správe vyzvihuje potrebu lepšie sa zamerať na startupy a malé stredné podniky v tomto rámci, aby sa podporila aj štruktúrálna reforma a zdieľame e, dôraz tejto správy, ktorý e, kladie na zručnosti. Tá nová agenta zručnosti chce byť v úzkom kontakte s podnikateľským e, sektorom na vrátane malými a strednými podnikmi. Startupy a podnikateľský duch musí byť alternatívou a, a aj pre možno znevýhodnené skupiny prístup k mikrofinancovaniu môže byť jednom prvkom, jedným prvkom, ktorý pomôže zabezpečiť samozrejme, uvedomujeme si, že samostatná zárobková činnosť nie je všeliekom a chceme mať hospodárstvo, ktoré zaručuje e, atraktívne a e, aj e, platov atraktívne pracovné miesta pre e, zamestnancov. V tejto súvislosti sa Malé a stredné podniky naozaj si zasluhujú našu e, neustálu pozornosť. Pani predsedajúca, e, poslankyne poslanci, teším sa na produktívnu prácu. Ďakujem pekne, pán komisár. Než začneme rozpravu, vypočujeme si rečníkov v mene výborov. Ako prvý v mene rozpočtového výboru pán Kužmiuk, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, pán komisár. Dovolte mi vyjadriť sa v tejto diskusie a upriamiť vašu pozornosť na následujúce otázky. Ako sme o tom už hovorili, malé stredné podniky tvoria viac než 50 unijného um, Eh, keď eh, podporujeme eh, vytvorenie mikropodnikom, mikro, mikropodnikov, ktoré využívajú náš program a vyžiadujú si vonkajšie financovanie. Takisto sú to bankové kredity, ktoré vytvárajú, tvoria 75 v cudzieho financovania a tieto už niekedy sú len e, kvázi stopové, tu sú len stopovými prvkami e, v týchto programoch, ale vidíme tu, že sú tu mimobankové e, zdroje financovania, ako sú obligácie a ostatné, ako aj unie prostriedky, ako je program COSME. Je veľmi dobré, že v posledných dňo, ostatných dňoch komisia poskytla 200 miliónov zlotých na program COSME a na ďalšie financovanie aj pre naše krajiny. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pán Žolo, nevidím ho tu a preto si nevypočujeme stanovisko výboru REGI a ďalším rečníkom je pán Morgano. Ďakujem vám pekne, pani predsednička. Ako som už povedala, malé a podniky sú po, pohonným motorom pre Európsku úniu. Sú to vlastne mikropodniky, ale aj mikropodniky kreatívneho sektoru. Tu zoráme veľkú úlohu, pokiaľ ide o to, aby sme podporili mnohorakosť a rozmanitosť hospodárskeho sektora v Európe. Je to skutočne tak, že máme tu 55 e, európskeho hospodárskeho a 600 tisíc, bankov, 600 e, tisíc pracovných pri príležitosti, ktoré tieto malé stredné podniky ponúkajú. Takže mnoho e, našich občanov tam nechá, nachádza pardon, pracovné príležitosti. Sú to vlastne kompetencie, ktoré sú lokálne, sú e, to e, vlastne e, podniky, ktoré, nepres, ktoré sa nepresídľujú. Oni sú vo veľkej závislosti e, od nemateriálnych podmienok, A niekedy je veľmi ťažké dostať úver práve v danej lokalite. Preto musíme vytvárať príležitosť, aby, sa, aby sme im umožnili transformovať sa do digitálneho storočia a časopriestoru a takisto na medzinárodnej úrovni musíme im ponúknuť e, rôzne finančné riešenia, ktoré by im umožnili takisto vlastné a také skutočné, skutočné riešenia, ako použiť vlastné autorské práva ako záruku. Ďakujem veľmi pekne a teraz pani Niriada za e, rozpočtový výbor. Ďakujem, e, pani predsednička tom... V tejto správe je e, niečo aj dobré, ale nehovorí tu e, sa nič o rôznych potrebách malých a stredných podnikov. Ako všetci vieme, malé, se, malé a stredné podniky boli uh, uh, kruto dotknuté finančnou krízou od roku 2008. Uh, sa e, vracali služby na podporu tohto sektoru a e, nie je správne penalizovať vlastne tieto podniky, pričom veľké nadnárodné spoločnosti dostávajú daňové prázdniny. Ja samozrejme hovorím o firme Apple a o daňovej dohode, ktorú e, uzavreli s irskou vládou kapitálové, únia kapitálových trhov nie je odpoveďou. Verejné bankovníctvo nízke, úrokové sa zby na úvery a podpor, podpora podnikateľských zručností to je ten správny smer na posilnenie tohto sektoru. Prístup k úverom by nemal byť prekážkou pre naše malé a stredné podniky. Ehm, tieto isté sú pilierom nášho hospodárstva, vytvárajú pracovné príležitosti a podporujú lokálny hospodársky vývoj. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, vážená pani poslankyňa. A teraz hádam pána Novakova a nevidím ho. Takže asi sme unavení. Takže to je koniec vyhlásení e, výborov a teraz pôjdeme k rečníkom v mene politických skupín a ako prvá bude pani Klun v mene EPP. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Pani predsedajúca, chcem poďakovať pánovi Krasnodebskému spravodajcovi za jeho podporu a trpezlivosť s tými spravodajcami Vďaka tomu sa nám podarilo dopracovať k veľmi koherentnej správe, ako podporiť malé a stredné podniky. Samozrejme, e, musíme podporovať startupy, malé a stredné podniky, ale e, tak, aby po jednom, dvoch rokoch vlastne E, nezbankrotovali. E, sú veľmi dôležité pre európsku ekonomiku, zastávajú 90 miliónov ľudí v Európe a nadnárodné spoločnosti, o ktorých sme veľa hovorili dnes v priebehu predchádzajúcich rozpráv. Tu treba poznamenať, že nadnárodné spoločnosti tiež podporujú vytváranie malých a stredných podnikov, čiže malé a stredné podniky závisia od prítomnosti nadnárodných spoločností v tom dodávateľskom reťazci, kupujú produkty, služby a podporujú zamestnancov prostredníctvom služieb, teda tých, ktorí sú zamestnaní v tých nadnárodných spoločnostiach. Čiže aj oni zohrávajú veľmi hodnotnú úlohu. Správa je za zníženie byrokracie, odbranie zbytočných regulácií pre malé a stredné podniky a startupy. A to znamená, že potrebujeme inteligentnejšiu reguláciu a nie viac regulácie. A nechceme výnimky z regulácií. E, chceme, aby teda každý, kto chce podnikať, podliehal určitej e, regulácii, na to sú a dobré dôvody, ale tá regulácia musí byť e, inteligentnejšia. Samozrejme, treba znižiť regulačnú záťaž na podniky. A Chceme zjednodušiť a e, zlacniť zakladanie nových e, podnikov. Veľa tu zaznelo už aj o nákladoch na pracovnú silu, na mzdy. Áno, to sú náklady, ale chcem povedať, že e, pracovná sila je veľmi dôležitým prvkom v každom podniku, najmä v malých a stredných podnikoch a nie je možné, aby sa tam nejako zoškrtávali mzdové náklady, keď a všetky ostatné náklady, e, ako sú náklady na bývanie a na živobytie, e, rastú. Takže treba si uvedomiť, že e, treba aj toto rešpektovať. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pani poslankyňa. A teraz dostane slovo pán Simon. Máte minút, dve minúty. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem pánovi Karasovi, za pravodajcovi za dobrú správu. Ďakujem za jeho kolaboratívny prístup, kde sme našli veľa spoločných bodov. Zdieľame veľa myšlienok, kde sa riešia problémy, aj to, ako ich vyriešime a predsa len tie diskusie trvajú už celé 10 ročia, opakujú sa. Napríklad u nás vo West Midlands máme viac než 300 tisíc malých podnikov a toto číslo stále rastie a iba 26% z nich sú zamestnanci, ktorí vlastne počet klesá. Je tu 179 tisíc ľudí, ktorí nie sú zamestnané, takže nepotrebujete génia na to, aby ste si uvedomili, že ak by tieto malé stredné podniky mohli zamestnať niekoho, tak by sme zaznamenali nejaký pokrok, pokiaľ ide zamestnanosť. Ale prečo ju nezaberajú? Možno preto, že banky stále, hoci teda hovoria, že sa snažia, sa nepribližujú svojim klientom a musia sa priblížiť. Avšak aj preto, že tu je určitá priepas, pokiaľ ide o to, že tu nie, že banky nemôžu z komerčného hľadiska požičiavať a táto priepas musí byť vyriešená zo strany verejného sektoru a to inteligentným spôsobom na to, aby tu boli investície, ktoré budú podporené zo strany verejného sektora. Je to viacero príkladov u nás v regióne, kde sa to robí veľmi dobre, ale musí to byť navýšené a to vo veľkej miere konzistentným spôsobom. Sú tu ďalšie veci, ktoré potrebujeme. Potrebujeme tie kontaktné centra, potrebujeme diverzifikovať bázu požičiek, nielen pokiaľ ide o banky, ale musíme povedať celkom jasne, že tu je teda tá priepas, nedostatok, kde požičky, sa nevyplácajú nielen preto, že sú tu rizika, ale nevypláca sa to, pretože vlastne riziko, ktoré súvisí s nákladmi transakciami, ktoré zostane vlastne na tej spodnej priečke v rámci súkromného sektoru. To musí vyfinancovať verejný sektor. Ďakujem pekne. Teraz zostane slovo pán Ožok. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, vážená dámy a páni. Um, malé zredné podniky predstavujú viac ako 90 všetkých podnikov a viac než dve tretiny celkovej zamestnanosti v e, nefinančnom sektore Európskej únie. Ehm, je potrebné urobiť eh, diverzifikáciu financovania malých a stredných podnikov. Eh, rovnako by mali mať nejaké uľahčenia, eh, uľahčenia finančných a daňových služieb. A napríklad úloha bank pri poskytovaní požičiek, úverov a obdobných e, záležitostí, ktoré sa týkajú financovania malých a stredných podnikov. Táto úloha by mala narásť a mali by sme ju podporovať. Ďakujem správodajcom za spoluprácu, ale keď e, e, teraz ide o celkovú správu, myslím si, že síce odráža celkovú situáciu v tomto sektore, ale napriek tomu veľké množstvo Eh, práve kvôli veľkému množstvu opravných návrhov sa stala táto správa menej transparentná. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne ďalším rečníkom. Ďalší rečníci budú mať veľmi veľa času. Pani Dlavajová, máte 2,5 minúty, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička, vážený pán komisár. Malé a stredné podniky sú pre mňa veľmi dôležité a pokiaľ ide o to, že som poslankňa, získavam ten feedback od ľudí z praxe. Musíme sa pýtať firiem, ako im pomôcť. A preto chcem navrhnúť tieto kroky na podporu malých a stredných podnikov. Prepájať zručnosti absolventov s reálnymi požiadavkami trhu práce. Treba podporiť investície do odbornej prípravy a technického či remeselného vzdelávania. Komisia by mala podporovať úspešné programy ako Erasmus a rozvíjať ich ďalej. Treba nám sebavedomých mladých ľudí, jednu generáciu mladých ľudí, ktorí budú závislí na sociálnych dávkach, vlastne už máme v južných štátoch Európy a to bola chyba, netreba ju opakovať. Po tretie, treba podporiť startupy, kreatívny priemysel, treba urobiť maximum v oblasti digitalizácie podnikov. Digitálne technológie idú ruka v ruke s novými požiadavkami. Treba zjednodušiť pravidlá, keď hovoríme o čerpávaní prostriedkov. Treba nám synergie. Napríklad máme kohezné politiku a priame programy ako Horizon 2020 a ďalšie. Tvorme stabilné prostredie, aby nové povinnosti z EÚ neboli nejakým strašiakom. Musia byť príležitosťou pre ďalší rozvoj. Práve malé a stredné podniky sú tu na to, že sa tvorí viac než dve tretiny pracovných príležitostí v Európe. Takže sú dôležité. To všetko je podmienka pre úspech každej krajiny a musíme byť na nich pyšní. Zmysluplná podpora pre malé a stredné podniky je prioritou. Ďakujem pánovi Krasnodebskému za spoluprácu a teším sa na ďalšiu spoluprácu. Ďakujem všetkým za pozornosť. Ďakujem pekne. A teraz dostane slovo pani Senra Rodríguez. Máte minútu. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Malé a stredné podniky e, sú motorom Európskej únie. V mojej krajine, v Galícii, sú e, je, pardon, je 39 e, Eh, podnikov, eh, malých a stredných podnikov, a zo, ktoré zohrávajú obrovskú úlohu pri zam, v zamestnanosti, ale e, trpia pod, e, v, pod niekalou súťažou, ktorá vedie k tomu, že e, ich tlačia veľké, veľké podniky a veľké multinárodné koncerny. E, Myslí si e, Európska únia skutočne, že by mohla vyriešiť malé, e, problémy malých a stredných podnikov, potom ich musí e, podporovať, potom musí malým a stredným podnikom umožniť prístup k financovaniu verejnému, k verejnému bankovému sektoru. A okrem toho je veľmi dôležité, aby sa vylúčili tie e, dohody o e, voľnom obchode, ktoré e, nie sú kompatibilné s podmienkami pre malé a stredné podniky. Ďakujem veľmi pekne. Ako ďalší, pán Coburn, dve minúty. Ďakujem pekne. Kapitálové trhy a únia sa očakáva od nej, že podporí investície, ale musím povedať, že Európska únia robiť také politiky, ktoré budú škodiť investíciám. Napríklad príklad Apple v Írsku je pekný príklad. Podniky, či už veľké alebo malé, potrebujú istotu, pokiaľ ide o daňové záležitosti. Keď chceme, aby Apple zaplatila 13 miliard eur, tak tu vlastne Európska únia retrospektívne zmenila význam legálnej štátnej pomoci a robí to vo svoj vlastný prospech. Čo táto agenda EÚ znamená? Podporuje sa týmto vyhýbanie daňovej povinnosti. Takže z krátkodobého hľadiska sa vlastne štátna pomoc vníma v tom kontexte, že sa do toho začlení daň. A z dlhodobého hľadiska vlastne hospodárska súťaž nebude mať žiadne stimuly na to, aby podporovala verejné služby. Takže to veľká irónia, že tzv. Európska únia a komisia pre eh, hospodárskú súťaž, výbor pre hospodárskú súťaž takýmto spôsobom zakročili. Bude to viesť iba k neúspešným verejným službám a dnes bude to vôbec súvisieť so ziskami firmy Apple pokiaľ ide o Spojené kráľovstvo, aj po Brexite sa musí Spojené kráľovstvo poučiť. Takže ak zostaneme v jednotnom trhu, tak musíme byť predmetom nie len tých pravidel týkajúcich sa štátnej pomoci, ale bude to nad nami aj kontrola ohľadne daní. A toto, tieto daňové povinnosti, ktoré tu máme, sú imperatívom, že jednoducho Spojené kráľovstvo musí opustiť na ten vnútorný trh a Brexit musí znamenať opustenie ten vnútorného trhu. Európska únia nerozumie podnikaniu malým alebo stredným podnikom. Ďakujem pekne, pán Kobur, hovorí pani predsednička. Ďakujem. Teraz zostane slovo pán Mono. Máte minútu. Ďakujem pekne, pani predsednička, vážený pán komisár. Počúvame, že Európska únia hovorí o malých a stredných podnikoch. Ako by sa tomu rozumela Európska únia? Koľký z vás vlastne podpísali platobnú, platobný šek pre zamestnanca? Pán Karosov pracuje teraz pre Goldman Sachs. Vieme, že tu boli v minulosti veľké problémy s touto bankou. Komu vlastne, koho prospech je tu jednotný vnútorný trh? Iba pre veľké podniky, ktoré sú za hranicami Európskej únie. Vaše pravidlá pre hospodárskú súťaž umožňujú, že sa tu investuje do takýchto veľkých podnikov. Vidíme, aká je situácia s Alstomom. Tieto úpravy zo strany Európskej únie jednoducho sú, nejdu v prospech malých a stredných podnikov a preto potrebujeme jednoducho iný typ politiky. Musíme dať štátom možnosť, aby sa sústredili na svoje vlastné trhy. Sme skeptickí, pokiaľ ide o kapitálovú úniu, a z vlastnej skúsenosti vieme, že trhy sú cyklické, financujú podľa vlastných pravidiel Patrioti jednoducho si rozmyslia, či chcú spolupracovať s bankami a rečník je prerušený predsedničkou. Ďakujem pekne, pán Mono, skončite váš príhovor. Je tu modrá kartička pre vás. Pán Coburn sa vás chce niečo spýtať. Príjmate modrú kartičku? Áno, nech sa páči, pán Kober, máte možnosť spýtať sa bez mikrofónu. Ďakujem pekne, chcem sa spýtať. Ja sympatizujem s problémami Francúzska, malých a stredných podnikov. My vieme, že ich kríza postihla veľmi. Nesúhlasíte so mnou, že odpovede na toto všetko je pre Francúzsko, aby sa pridalo k Veľkej Británii, aby opustili Európsku úniu. Pani Lepen to už vlastne naznačila. Súhlasíte so mnou, pane? Pán Mona, ctený kolega, áno, ďakujem. Ja viem, že vy podporujete Brexit, samozrejme. Je to jedno z riešení, ale predtým, než sa pokúsime o Frexit, ktorý sa možno počíta vo Francúzsku, musíme sa snažiť napriek všetkému vyrokovať na úrovni európskej také kritériá, ktoré budú na prospech napríklad výstup zo šengenskej zmluvy a sústrediť sa na, našich, na náš vlastný trh, ako to chce Euró- Spojené kráľovstvo. Ďakujem. Ďakujem pekne. A keď sme už teraz prediskutovali túto záležitosť, dostane slovo pán Kasa. Ďakujem pekne. Malé a stredné podniky sú vlastne chrbticou hospodárstva v Európskej únii. Musíme sa snažiť ich posilniť a takýmto spôsobom generovať prácu v Európskej únii, aby, to fungo- aby táto mohla fungovať slobodne. A čo si predstavujem pod slobodným fungovaním, tak aby na tom mali účasť členské štáty Európskej únie. Musia mať viac prostriedkov, musíme odstrániť prekážky, predovšetkým počas finančnej krízy. A tak ako to už bolo povedané, Spojené kráľovstvo, keď sa krajina rozhodne vypustiť Európsku úniu, tak ten Brexit má znamenať Brexit. To znamená, že predtým, než začneme hovoriť o ďalších rokovaniach, je dôležité, aby pochopili, že za hranicami Európskej únie nebudú mať prístup k tým záležitostiam a veciam, ktoré majú právo členské štáty, ktoré sú súčasťou Európskej únie. Musíme si uvedomiť, že čo to znamená podnikateľská sféra. Musí to byť súčasť našej spoločnosti. Potrebujeme voľby a voľba začať podnikať, to musí byť atraktívne pre ľudí, musíme stimulovať inovatívneho ducha. Máme veľa víziev a doposiaľ sme neurobili toho dosť Myslím si však, že s našimi skúsenostiami a chcem sa tu poďakovať spravodajcom, musíme urobiť všetko preto, aby sme pracovali viac v prospech malých a stredných podnikov, predovšetkým na miestach, kde je ešte stále veľká nezamestnanosť. A takýmto spôsobom vyriešili problém s nezamestnanosťou v Európskej únii. Ďakujem pekne, teraz zostane slovo pán Pavel. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička. Chcem sa poďakovať pánovi Krasnodevskému za jeho spoluprácu v rámci tejto témy. Ja som veľkým podporcom malých a stredných podnikov a podnikateľov Európskej únie, pretože to je veľký príspevok pre rast a rozvoj hospodárskej a sociálnej Európskej únie. Európska komisia a členské štáty musia poskytnúť najlepšie podmienky na vytvorenie zamestnanosti, ktorá bude kvalitatívne dobrá v týchto malých a stredných podnikoch. Máme nasledovné opatrenia. Zabezpečiť prístup k financiám, informáciám, ale takisto aj zjednodušiť prístup k verejným zákazkám. Treba zredukovať zbytočnú byrokraciu, bojovať proti šedej ekonomike a treba vytvoriť legislatívny rámec, ktorý bude predvídateľný Niektoré veci už žiadali malé a stredné podniky nielen v našej krajine. Niektorí by teraz povedali, áno, že to ľahko povie, ale ťažko robí, ale ja si myslím, že ak skutočne chceme zvýšiť konkurencieschopnosť malých a stredných podnikov, tieto opatrenia musí byť implementované okamžite a nemôže to zostať iba na papieri. Rozdiely, ktoré tu máme medzi nadnárodnými spoločnosťami a malými strednými podnikmi, musia byť zobrané do úvahy, aby sme tieto rozdiely e, potreli. Potrebujeme teda spolupracovať najvyššie medzi odbormi, medzi podnikmi a systém vzdelávania môže zmeniť aj systém formácie a vzdelávania na to, aby sme bojovali proti tomu rozdielu, kde máme na jednej strane kvalifikáciu, na druhej strane potreby pracovného trhu. Malé a stredné podniky takisto majú zodpovednosť voči ich zamestnancom a preto Nesmie sa nikdy redukovať náklad práce tým, že sa vlastne bude šetriť na bezpečnosti práce, pretože ak nie, budeme to jednoducho mať tak, takú situáciu, ako máme. Malé a stredné podniky musia eliminovať aj ten rozdiel pri zaobchádzaní, pokiaľ ide o garanciu rovnakých platov pre mužov a ženy. To znamená, Európska únia je vďačná veľa veciam, malým a stredným podnikom a preto musí zabezpečiť normatívny rámec taký, aby sa podporili investície. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Teraz zostane slovo pán Hoc. Ďakujem veľmi pekne, pani prezidentka. Eh, je to veľmi, eh, je to veľmi dôležitý, konkrétny a aktuálny problém, ktorý eh, uchopil pán Krásnodemský viac než 99 všetkých, všetkých podnikov v Európskej únii um, tvoria malé stredné podniky a zamestnávajú viac než 4 eh, milióny osôb. Uh, je tu, uh, v nich je záruka hospodárskeho rastu. Oni sú solou hospodársk- každého hospodárstva v našich krajinách. Uh, napriek uh, napriek tomu, že sa e, odporúčalo čo najlepšie využívať potenciály malých a stredných podnikov, ešte stále to tu hapruje. Je tu e, podpora, je tu nadmená byrokratizácia administratívnych systémov, fiasko e, univerzálneho modelu prístupu na pracovný trh a takisto unik, unik mozgov, ktorý sa tu veľmi prejavuje. Je potrebné E, to, túto podnikateľskú sféru e, skutočne veľkou mierou podporovať. Ďakujem veľmi pekne, hovorí pani predsedajúca, pán e, Nivenhajcen. Ďakujem veľmi, pani Nivenhajcen. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, vážený pán komisár, vážení spravodajcovia. Moji predrečníci už o tom hovorili. Malé a stredné podniky predstavujú motor, pohonný motor hospodárstva v Európskej únie a preto je mimoriadne dôležité, aby sa malé a stredné podniky podporovali v ich raste, aby dostali dostatočné financovanie na unii, v rámci únie kapitálového trhu sa už robili určité, určité e, návrhy. E, budeme hovoriť o tejto, e, o tejto správe, smernici pána kolega, ktorú vypracoval pán kolega Ježek, ale je tu určitý návrh vytvárať, práv, vytvoriť pravidlá na zniženie kapitálového rizika. Toto všetko sú veľmi dôležité aspekty, pretože malé a stredné podniky podniky ešte stále nie sú eh, oslobodené. Z 80% sú závislé na financovaní z bankového sektora a ja by som skutočne chcela uh, pod, podporiť ten aspekt, aby sme vytvorili nové možnosti na crowdfunding, aby sme vytvorili nové možnosti pre online nové platformy, kde by sa mohli eh, tieto malé a stredné podniky priamo spojiť eh, s prípadnými, eh, s prípadnými financovateľmi a aby sme Eh, ktorí by im ponúkli pomoc eh, pri financovaní. Dovolte mi ešte raz vyjadriť môj kompliment spravodajcom. Ďakujem, hovorí pani predsedajúca. Ďalším rečníkom je pani Paloma López. Bermejo, minútu, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Malé a stredné podniky predstavujú fundament a udržanie nášho modelu, produktivity modelu zamestnanosti. A predsa malé a stredné podniky sú ohrozené európskymi politikami. Za prvé máme určitú koncentráciu bank, ktorá vyplýva e, z finančných, e, z finančných e, dohôd najskôr. Tu bola aj tá diverzifikácia medzi v bankovom sektore, boli tu banky, sporiteľne a podobné, ale veľké banky sú vlastne vlastne odpojedné od e, reálneho hospodárstva, pretože tieto poskytujú len úvery a špekulatívne e, požičky pre veľké multinárodné koncerny a nezaujímajú sa o malé a stredné podniky. E, takisto tu bol istý zlom v dopite a my sme malé a stredné podniky v podstate ponechali vo veľmi ťažkej finančnej e, situácii. Kapitová únia e, nie je univerzálnym riešením, tak ako o tom hovorí, spra- o tom hovorí spravodajca. Nie. My musíme e, nie, musíme sa venovať krízam, ktoré malé a stredné podniky e, momentálne musia zvládať. Ďakujem veľmi pekne. Teraz pán Zanny a dve minúty. Ďakujem pani predsednička. Dnes večer Mm, som vlastne, vlastne počul, vypočul eh, predovšetkým pozitívne ohlasy, pozitívne príspevky od eh, ľudí a členov parlamentu, ktorým osud malých a stredných podnikov skutočne leží na srdci. Toto je veľmi eh, príjemné počuť. Musím povedať, že, eši, že sa dnes ešte stále nechápe vlastná podstot, podstata tohto problému, že sa nechápe, kde sú tie e, limity a mantinely v Európe. Nie je to len prístup k úverom. Pozrime, pozeráme sa teraz e, vlastne nesprávnym smerom, pretože nevidíme ten problém, toho priemyselného systému, ktorý nefunguje eh, pre eh, malé a stredné podniky. To je štrukturálny problém, je to euro, je to táto jednotná mena, ktoré, ktorá stiahuje malé a stredné podniky dolu. A, a um, naši, um, naši Spravodajcovia hovoria, ako by malé stredné podniky e, toto nejako e, využívali. Takže ten veľký problém nie je prístup k financovaniu, k zdrojom financovania, k úverom, ale sú to trhové dohľady, je to jednotná mena, pretože e, pretože euro predstavuje deformáciu, deformáciu trhu pre malé a stredné podniky. A toto nehovorím len ja, ale hovorí to aj hovoria to aj iné centrálne orgány, že v mnohých členských krajinách, napríklad na severe, malé a stredné podniky eh, majú dnes majú vlastne podhodnotený kurz, eh, pričom tí na juhu eh, majú, sú, sú prehodnotené cirka 20 naviac a toto všetko vďaka jednotnej mene. Toto je tá nerovnováha, ktorá robí problémy. Mnohí, mnohí mnohé podniky na severe sa budú musieť zatvárať. Európa vlastne zničila funkciu dopytu a ponuky a dopytu na trhu. A toto je ten reálny problém. Toto, a toto je to, prečím si Európa dnes zatvára oči. Ja uh, hovorím ešte raz chceme s e, malým a stredným podnikom skutočne pomôcť, tak musíme urobiť jedno. Musíme e, musíme jednoducho e, ukončiť menovú úniu v Európskej únii. Ďakujem vám pekne, hovorí pani. Ďakujem pekne, pán Bej. V parlamente počítame stále väčšie množstvo správ, ktoré ako keby mali hájiť malé a stredné podniky. Máme tu pekné vyhlásenia, ale vlády jednoducho nechránia malé a stredné podniky pred konkurenciou takých krajín ako Čína. Čo ešte horšie organizuje sociálny dumping intrakomunitárny, kde je škandalozná smernica o detašovaných zamestnancov. Vo Francúzsku malé a stredné podniky čelia liberalizmu a etatizmu na jednej strane je tu zúrivá konkurencia, ktorá je v neprospech reálneho hospodárstva, na druhej strane je tu rastúca byrokracia, daňové pravidlá konfiškačného charakteru a inflácia, ktorá je nestála, to vytvára e, nestále prostredie pre malé a stredné podniky. Pri tých opatreniach, ktoré treba urobiť, sú nasledovné tri. Chceme podporiť malé a stredné podniky, chceme, aby banky slúžili malým a stredným podnikom a potrebujeme dane, ktoré budú vyberať dane aj od veľkých podnikov. Malé a stredné podniky platia dane na úrovni 22% a veľké iba 8%. To treba zlepšiť. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz zostane slovo Markus Píper. Máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička, vážený pán komisár. Všetko by bolo pekné pekné správy ohľadne malých a stredných podnikov, pokiaľ ide o financovanie, pracovné príležitosti. Ďakujem veľmi pekne spravodajcom Karasovi a Krasnodrebskému, ktorí sa venujú dôležitým témam malých a stredných podnikov. To je všetko veľmi dobré a pekné. Ak by tu však neboli aj iné signály tohto týždňové, napríklad zelení, lavicovi a liberáli chcú zmenu ochrany materstva. To pre malé a stredné podniky si vyžaduje dvojakú reguláciu. Je to vlastne národná záležitosť. Európska únia chce riešiť rodičovské dovolenky a účasť otcov na materskej dovolenke. Chceme pomáhať starost- pri starostlivosti o starých ľudí. Sú tu ďalšie oblasti, kde napríklad žiadame minimálne mzdy, chceme poistku pre nezamestnaných a v plnej vážnosti sa pozeráme na outsourcing firiem z Európskej únie a to vnímame ako čertovskú vec. Nepočuli sme, ako zaznel Brexit. Nemali by sme uh, mali by sme riešiť otázku byrokracie, namiesto toho kopeme ďalšie zákopy. Boj, porušovanie subsidiarity, to je takisto to, čo vidíme Európskej únie a v parlamente a vidíme, že malé a stredné podniky a politici sa zomkýňajú a celkom jasne e, poukazujú na túto zhorčujúcu sa situáciu, tak ako dnes večer. Ďakujem. Ďakujem pekne, teraz zostane slovo pán Fernández. Máte dve minúty, nech sa páči. Dobrý večer, pani predsednička, ďakujem pekne. Chcem sa poďakovať za vynikajúcu prácu predkladateľa na tejto, za túto správu za prítomnosť pána komisára Dombrovskisa, pretože ide o veľmi dôležitú diskusiu. Ide o tému, kde musíme jednoducho nastaviť smerovanie budúcnosti, aby reálne hospodárstvo budúcnosti znovu zaznamenalo rast, aby sa zlepšili pracovné príležitosti a zlepšil celkový stav Európanov. Je veľmi dôležité, že sú tu pred nami výzvy, ktorými sa musíme vysporiadať, musíme revidovať jednotlivé politiky sektorálne, ktoré navrhuje komisia, to sa týka telekomunikácií, energie, na to, aby sme zlepšili tie očakávania v oblasti rastu, ale takisto musíme revidovať aj politiky makroekonomické, nielen pokiaľ ide o menovú, ale takisto vlastne aj projekt e, trhových kapitálových trhov a takisto aj daňovú politiku, pretože väčšina tých problémov, ktoré majú ale stredné podniky, to je znížený dopyt, pokiaľ ide o trh. Toto všetko treba urobiť v rámci hospodárskej súťaž, na to, aby sme sa vyhli sociálnemu dumpingu pri veľkých podnikoch, o ktorom sa vlastne hovorilo. Ja myslím, že táto správa sa uberá správnym smerom a že tento dokument pomôže komisii, aby sme v tejto smere niečo urobili. Ja si myslím, že naša politická skupina, to je aj môj názor, považujeme túto správu za veľmi dobrú. Avšak chcem využiť tento, túto príležitosť, aby som sa ospravedlnil pánovi komisárovi za to, že to musí byť takto neskôr a musí počúvať príhovory poslancov, UKIPu a Národného frontu z Francúzsku, ktoré vlastne zahambujú všetkých Európanov. Pracujeme tu celé hodiny, celé roky a je neznesiteľné počúvať tieto príhovory, ktoré sú plné nenávisti, kde vlastne e, vnášajú jed do tých našich diskusí. Sú to vlastne e, vyjadrenia, ktoré Ehm, zahambujú nás všetkých e, a zahambujú našu históriu. Ja si myslím, že sa dostalo na úroveň, ktorá je absolútne neznesiteľná. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne, pán Fernández. Dalo sa iba očakávať, že ak využijete váš čas na to, aby ste sa mohli vyjadriť voči ostatným poslancom, že prídu nejaké modré kartičky a tie aj prišli. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán Fernández. Hovorili ste o uh, UKIP, čo je trošku uh, hlúpe. Uh, komisia tu má byť uh, tou elitou a má skutočne veľký uh, plat, takže nie je to až také strašné, že tu musia uh, tak dlho sedieť a počúvať uh, nás je eh, lepšie byť populistom ako takým nepopulistom, ako ste vy. Nie som si istá, že či som zaznamenala nejakú otázku. A blu, modrá karta je tu na to, aby ste mohli položiť otázku a aby ste za 30 sekúnd dostali odpoveď. Dobre, ale môžeme si vypočuť vašu odpoveď. Samozrejme, že tu budeme tak dlho, ako bude potrebné, pretože projekt EÚ nebude zničený ľuďmi, ako ste vy. My zastupujeme občanov, ktorí podporujú solidaritu. Chceme hájiť európsky projekt. Vy ste tu len na to, aby ste zničili tento projekt. Hm. Dobre, hovorí predsednička. Takže ďalší rečník snáď na aktuálnu tému, pán Silikiotis, nech sa páči. Vážená pani predsedajúca, ďakujem. V správe o malých a stredných podnikoch a o tvorbe pracovných príležitostí Európsky parlament žiada o e, voľný trh ako všeliek na všetky choroby pričom sa majú znižiť e, náklady na pracovnú silu, vytvárať sa nové pracovné príležitosti, väčšia flexibilita na trhu. Samozrejme, nechcem im e, upierať dobré úmysly v tejto správe. Napríklad hovoríme e, o ochrane zamestnancov, ale mm, nesúhlasíme s celkovým smerovaním tej správy a čo je potrebné na tvorbu pracovných eh, miest na strane malých a stredných podnikov. Nebudú to dôstojné ani stabilné pracovné miesta, nehovorí sa tu o právach odborov na kolektívne vyjednávanie, sociálnu ochranu, vôbec nič z toho sa tu nespomína. Je tu len uh, ten všeliek úsporných opatrení, a liberalizácie, ale štatistiky ukazujú, že to nefunguje. Vážený pán poslanec, ukážite svoje prehovory, predsednička, slovo má pani von Štorch. Ďakujem, pani predsednička. Hovoríme teda o financovaní malých a stredných podnikov v EÚ. Niektoré základné predpoklady v tej správe zdieľam, napríklad malé a stredné podniky sú chrbtovou kosťou spoločnosti, vytvárajú najviac pracovných príležitostí, najviac trpia byrokraciou a majú problémy s financovaním a my všetci, respektíve všetci trpia e, eurom, ktoré je zvieracou kazajkou. Pre niektorých je to priveľké, pre niektorých primále, nikomu to poriadne nepasuje. Pán kolega Zany o tom práve hovoril, preto to nebudem opakovať. Návrhy v správe na zlepšenie situácie malých a stredných podnikov nezdielam Malé a stredné podniky nepotrebujú e, celé vreca nových regulácií a nariadení zo strany EÚ. Naopak, potrebujú menej regulácií, najmä menej regulácií z Bruselu. EÚ e, uregulovala finančný trh e, na smrť od pádu Lehman Brothers a my teraz trpíme na prebyrokratizovaných finančných trhoch a máme tu tieto zlé banky. To sú ešte dozvuky eurokrízy a e, preto spôsobujú ťažkosti aj malým a stredným podnikom pri ich financovaní. E, prestante s tým zachraňovaním bank, práve ste to opäť e, pripustili v Taliansku a v Portugalsku. Ak tieto banky odpojíme od Eh, tej tak spovediac infúzie, pomôže to daňovým poplatníkom, ozdraví to trh a opäť sa malé stredné podniky dostanú ku kapitálu. Ďakujem. Ďakujem pekne. Nasleduje pán poslanec Zálba, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Pán komisár, Dovolte mi, aby som, vám prvom, aby som v prvom rade zablahoželal spravodajcovi k tejto vynikajúcej správe o malých a stredných podnikoch. Je už tradíciou, že pán Karas podporuje malé a stredné podniky. Malé a stredné podniky bez pochyby, ako už zaznelo, sú hybnou silou rastu a zamestnanosti v EÚ. A preto akákoľvek správa, akékoľvek podporné opatrenie, ktoré si môžeme dovoliť na e, podporu malých a stredných podnikov. Stojí za to. Vždy môžeme urobiť viac. A V súčasnom kontexte mieru malé a stredné podniky, najmä v tých 7 krajinách únie, e, je to dosť ťažké, najmä pokiaľ ide o prístup k financovaniu. Pre náklady na financovanie v eurozóne sú vysoké a to určite má vplyv na produktivitu a nie je to fér. Potrebujeme to mať vyrovnanejšie v tej únii kapitálových trhov. Jedným z pilierov je pravda sekuritizácia a to môže uľahčiť prístup k financiám pre malé a stredné podniky, čo bez pochyby bude považované za výhodu. Ďakujem pekne. Ďakujem. Nasleduje, nasleduje pani poslankyne Gentile. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička, vážený pán komisár. Nie je pochybnosti o tom, že systém malých a stredných podnikov je najlepším zdrojom rastu a rozvoja, pretože mm, nám umožňuje splniť najdôležitejší cieľ propagáciu zamestnanosti. Preto podporujeme malé a stredné podniky a zjednodušenie inovácie, lepší prístup k financiám, mm, boj proti sociálnemu dumpingu a proti e, nelegálnej ekonomike. Potrebujeme viac e, vzdelávania, na zlepšenie konkurencieschopnosti. Odborné vzdelávanie je rozhodujúce na to, aby sme získali nové trhy. Potrebujeme férové ekonomické proticyklické opatrenia. Potrebujeme nástroje, ktoré pomôžu vrátiť tých najslabších na trh práce. Napokon potrebujeme viac sociálnej zodpovednosti. Rešnička je prerušená predsedničkou. Ďakujem pekne, hovorí predsednička. Následuje pán Stolojan. oltre quello previsto. Non usi due pesi e due misure. Mulțumesc, doamnă președinte exprim aprecierea mea domnului... Vážená pani predsedajúca, ďakujem pánovi Karasovi a všetkým, ktorí prispeli k tejto vynikajúcej správe. Vítam návrh Európs- predsedu Európskej komisie mm, predlžiť trvanie a zvýšiť objem Európskeho investičného fondu ktorý už teraz prispel via, e, k financovaniu viac než 200 tisíc malých a stredných podnikov. Plne podporujem návrh tejto správy, pokiaľ ide o potrebu povzbudiť e, malé a stredné podniky lepšie využívať potenciál jednotného trhu, pokiaľ ide o financovanie. A preto si myslím, že podpredseda Dombrovský spovedal veľmi dôležité veci Potrebujeme viac než kedykoľvek predtým úniu kapitálových trhov vzhľadom na Brexit. Vzhľadom na mm, pokrok digitálnej ekonomiky by Európska komisia mala predložiť nové návrhy na finančnú podporu v prospech malých a stredných podnikov, ktoré sú skutočne inovatívne, pretože podniky pracujú s myšlienkami, s nápadmi a konkrétnymi aplikáciami digitálneho hospodárstva. Ďakujem pekne. Prosím vás, dodržiavajte časový limit. Teraz jedna minúta, pán sa zalo na to. Ďakujem pekne pani predstavca. Podpora malých a stredných podnikov znamená podpora e, zamestnanosti najmä mladých. Znamená to tiež, že podporíme sociálnu súdržnosť a preto potrebujeme zamerané e, malé, e, stimuly pre malé a stredné podniky. Musí byť jednoduchšie zamestnať kvalifikovaných ľudí a zaškoliť zamestnancov. Erasmus pre mladých podnikateľov, čo im pomôže získať potrebné zručnosti na riadenie podniku. To treba ďalej rozširovať, zverejňovať. Takisto zraniteľné e, skupiny musia mať podpor pri zakladaní malých a stredných e, podnikov. Takisto e, samostatne zárobková činnosť je príležitosťou kapitálom a financovanie zatiaľ nevyužité. Ehm, je tu množstvo byrokracie, je ťažké pre týchto ľudí získať prístup k financiám. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán to. A teraz 1,5 minúty pani Tomč. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Je veľmi dôležité, aby malé a stredné podniky boli vysoko Eh, vysokou prioritou. Ale vždy, keď o nich u nás v parlamente hovoríme, dochádzame k rovnakým témam. Súhlasím s kolegami, ktorí povedali, že bankové úvery sú ešte stále hlavným zdrojom financií pre malé a stredné podniky, ale chcela by som doplniť ešte niečo. Využívanie prostriedkov z európskych projektov je tiež dôležité, avšak niektoré malé a stredné podniky nedokážu konkurovať vo verejných obstarávaniach a iných projektoch, pretože nemajú e, potrebný počet pracovníkov, nemajú oddelenie výskumu alebo iné ďalšie e, požiadavky nesplňajú, ktoré sú skôr prekážkami. Preto musíme umožniť vytvorenie klastrov, že by sa spojili viaceré malé a stredné podniky a takto by sa mohli podeliť o pracovníkov, ktoré, ktorí vypracujú tieto projekty a teda mali by ľahší prístup k takýmto finančným nástrojom. Máme ešte ďalší návrh. Potrebujeme prostredie eh, pre flexibilnejšiu prácu. Malé a stredné podniky sú veľkým zdrojom zamestnanosti v našej spoločnosti a musíme to podporiť. Takisto potrebujem podporiť podnikateľstvo eh, v vzdelávacom procese. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne a teraz má slovo pani Palnová na 1,5 minúty. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, vážený pán podpredseda komisie a kolegovia. Takmer denne hovorím s podnikateľmi, startupmi, spoločnosťami a ja povedem, hovorím dve veci, aby sme rástli a vytvárali potrebné pracovné miesta, potrebujeme financovanie a rovnosť príležitostí na rozvoj svojich myšlienok na našom európskom trhu. Podnik nechce sa spoliehať iba len na jeden zdroj financovania. Možnosti financovania, ktoré tu sú, musia byť čo najinovatívnejšie, čo najflexibilnejšie a čo najkreatívnejšie, tak ako sú dnešné spoločnosti. Startup nechce nejaké úzke miesta v riešeniach, kde je to eh, jedno riešenie pre všetkých. Potrebujú prispôsobené riešenia pre seba. Eh, kolega Otmar Karas tieto potreby eh, rieši v správe, ale ak tieto návrhy nebudú podporené veľmi konkrétnymi a rýchlymi legislatívnymi krokmi, tak sme e, sformovali krásne slova, ale treba prejsť od slov k činom, aby sme prispeli k rastu a konkurencieschopnosti a zamestnanosti. Čo môžeme urobiť je posilniť financovanie, rizikové financovanie cez takéto fondy. Musíme poskytnúť technickú pomoc, eh, čo je súčasťou iniciatívy Unie kapitálových trhov. Dnes sme ukázali, že záväzky a odhodlanie môžu priniesť ovocie, ale nemôžeme pracovať eh, osamotene. Eh, Matón FC určite sú ďalšie riešenia. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne a teraz dostane slovo posledný rečník na zosname pán Benston. Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcel by som sa poďakovať spravodajcovi pánovi Karasovi za veľmi dobrú správu, pokiaľ ide o financovanie malých a stredných podnikov. Ďakujem aj pánovi komisárovi, pretože on sa v tejto problematike angažuje veľmi intenzívne. Keď hovoríme o únii kapitálových trhov, tak sú tu viaceré nástroje, ktoré vlastne máme k dispozícii, ale musíme využiť celú paletu, pretože pokiaľ ide o finančnú krízu, vidíme, že malé a stredné podniky majú problémy získať potrebné financie, potrebný kapitál. Zo strany všetkých rečníkov sme počuli, že sa musí urobiť viac. Tie sme počuli, že Juncker investičný plán chce doplniť, navýšiť. To je dobrá správa pre malé a stredné podniky. Už veľa podnikov je takých, ktorí dostali z toho prvého balíčka peniaze a dnes som počul o tom, že implementácia bazilejských pravidel nezjednodušila, situá- nezjednodušila situáciu, pokiaľ ide o získavanie financií pre malé a stredné podniky, pokiaľ ide o ich reálne potreby a teraz vlastne ešte aj CRD4 bude podriadené ďalšiemu prepracovaniu. tu sa vlastne tie pravidla ešte viac sprísnia, pokiaľ ide o bazilecký výbor. A keď napríklad sa pozrieme na európske a americké podniky a porovnáme ich, tak Američania majú oveľa menej záväzkov, hoci my, na rozdiel od nich, financujeme malé a stredné podniky prostredníctvom z cenných papierov. Preto musíme nájsť konkrétne riešenie, keď pán Dombrovský, kedy teda začne pán Dombrovský z CRD 5. Ďakujem pekne. Spontánna rozprava. Ďakujem pekne. Vidíme, že malé a stredné podniky predstavujú 99 zamestnanosti v rámci Európskej únie a dávajú vlastne prácu 75 e, miliónom občanov a týmto spôsobom prispievajú k všetkým typom kohezie, či už sociálne alebo hospodárske. Však tento sektor vidíme, že bol e, predovšetkým postihnutý v Grécku memorandum od roku 2015 zmizlo veľké množstvo podnikov a Máme obrovskú nezamestnanosť, avšak malé a stredné podniky majú stále menšiu možnosť dostať požičky od bank. A vidíme, že vlastne tieto strategické fondy nám slúbili niečo, čo jednoducho nedokážu momentálne zabezpečiť. A preto si myslím, že treba teraz prestať s tými prekážkami, ktoré tu máme vo forme financovania malých a stredných podnikov a musíme sa sústrediť na to, čo, s čím počíta EFSI tieto podniky takisto musia prejsť na nové technológie. Ďakujem pekne. Teraz zostane slovo pán Viegas. My nehovoríme, že pokiaľ ide o prístup k financiám pre malé a stredné podniky, že to treba zjednodušiť. To je veď predsa kľúčová diskusia pre hospodársky rast, ale potrebujeme dobrú diskus, diagnozu. Pre malé a stredné podniky je, máme k dispozícii málo financí. Kapitálová únia, ktorú máme, poukazuje na to, že vlastne sme sa z minulosti nepoučili. Celá tá retorika ohľadne trhov vedie k tomu, že mobilita trhov sa iba navyšuje, integrácia kapitálových trhov a posilňujú sa to inštitúcie, o ktorých sa hovoríme, že sú príliš veľké na to, aby mohli padnúť. Kto pozná malé a stredné podniky, vie, že malé a stredné podniky sú naviazané na regionálny bankový sektor a iba tu vidí, vidíme konkrétne možnosti, pokiaľ je garanciu rozvoja. Ďakujeme pekne. A teraz sme sa dostali na koniec spontánnej rozpravy a ja teraz dám slovo pánovi podpredsedovi komisie, pánovi Dombrovský semu. Nech sa páči. Vážená pani predsednička, dámy a páni, vzhľadom na tú rozpravu, ktorú sme tu mali, som ešte stále viac presvedčený, že môžeme robiť viac na to, aby sme zlepšili potenciál malých a stredných podnikov a mikropodnikov, pokiaľ generáciu rastu. Potrebujeme inteligentný prístup, to si vyžaduje investície, na to, aby sme zlepšili investičné prostredie. Tvr- vytváranie únie kapitálových trhov je dôležitou súčasťou. Dúfam, že môžeme spolupracovať na to, aby sme podporili tie návrhy, ktoré tu máme, aby sme dosiahli ambicioznejšie kroky, budujúc na vašich odporúčaniach. Považoval som za veľmi dobre, že tu bola takáto spoločná rozpráva hľadne prístupu k financiám, aj pokiaľ ide o potenciál vytvárania pracovných príležitostí zo strany malých a stredných podnikov. To je úzko prepojené. Uviedli ste viaceré cenné pripomienky a odporúčania, Komisia je pripravená na ďalšiu spoluprácu s vami, pokiaľ ide o integráciu týchto odporúčení v politických oblastiach, ktoré boli zdôraznené v správe. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán podpredseda. Teraz zostane slovo spravodajca Karas. Nech sa páči, máte slovo, máte dve minúty. Vážení páni, vážené dámy, Diskusia poukázala na to, a predovšetkým aj počet rečníkov o tomto čase, aká dôležitá je otázka posilnenia financovania malých a stredných podnikov, význam pre, mali, pre vnútorný trh a na financovanie to nemusím ani spomínať. Chcem sa iba poďakovať všetkým kolegom a kolegyňam, ktorí sa zúčastnili na tejto diskusii. Chcem sa poďakovať tieňovým spravodajcom, ktorí vlastne sa usúčastnili na príprave tejto správy Všetkým srdečne ďakujem, ale takisto by som chcel poukázať na to, že tá diskusia tu je, mala zaťažisko sústrediť sa na finančné prostriedky a diverzifikáciu finančných zdrojov malých a stredných podnikov v kontexte únie kapitálových trhov my musíme kapitálovú trhovú úniu v rámci nášho vnímania musíme z nej urobiť mechanizmus na financovanie reálneho hospodárstva a musíme financie pre malé a stredné podniky nielen uľahčiť, ale dokonca rozšíriť. A k tomu patrí samozrejme aj rozvoj FC. A chcel by som zdôrazniť, že doposiaľ vlastne bez rozvoja e, to okno SMI Window bolo úspešné. K tomu patrí napríklad aj program Erasmus pre malé a stredné podniky, pre malých podnikateľov. A k tomu takisto patrí aj implementácia Small Business Actu. A k tomu takisto patrí aj europeizácia implementácie vazilejských kritérií pretože vlastne uplatňovanie týchto kritérií v Bazílei sa nemôže realizovať tak, ako napríklad v Spojených štátoch amerických, kde tu u nás 80 financovania malých a stredných podnikov je financovaných z požičiek. To znamená, to sa nám nikto nikdy nepokončí, nepodarí završiť, ale je to dôležitý krok na to, aby sme vytvorili kapitálovo-trhovú úniu ako finančnú úniu pre reálne hospodárstvo.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 Ďakujem veľmi pekne, mám mikrofón. Ďakujem všet, za všetky poznámky a podnety, ktoré sme si vypočuli v tejto dos- diskusii. My sme tu veľa hovorili o financiách a o ich význame, e, o prístupe k príslušným fondom, o bariérach, e, ktoré bránia rozvoju malých a stredných podnikov, ale Eh, je tu eh, jedna, jedna vec, ktorá tu možno bola slabo akcentovaná. Bez ohľadu na toto všetko je možno postihnúť eh, rozvoj, nedá, nedá sa dosiahnuť rozvoj malých a stredných podnikov bez e, rozvoju kultúry a podnikania. E, nedávno sa robila taká štúdia v, Nemeckách, v Nemecku a Nemecko je vlastne najsilnejší e, hospodár, najsilnejšia hospodárskou krajinou Európskej únie a, a a, a keď sa pýtali študentov, študentov že kde by chceli, a, pra, kam, kde by chceli pracovať, tak 30, asi celka 36% e, týchto študentov chceli pracovať v administratíve, vo verejnej správe. Potom ženy hovorili o kultúre, muži ako druhé miesto, a, e, na druhom mieste mali e, automobilový priemysel, takže tu vidíme, že tá e, kultúra podnikania je niečím, čo ešte by sme mali pozbudzovať, ešte by sme mali e, prebudiť, pretože toto nie je dobrým signálom, že e, keď sú, keď sú Eh, keď eh, vládne u študentov, u mladých ľudí názor, že najlepšou kariérou a najbezpečnejšou kariérou, najväčšou zábezpekou ich eh, ďalšieho pracovného života by bolo pracovať v administratíve. My, my skutočne v tejto správe upozorňujeme na nerovnosti v Európskej únii, ale na Eh, rôznorodosť, na mnohostrannosť. Eh, samozrejme, to závisí, závisí od jednotlivých členských štátov a bariéry sú tu rôzne, ale závisí tiež od stupňa eh, toho vývoja týchto podnikov a takisto ich boj s rôznymi administratívnymi polenami, ktoré sa im hádžu pod nohy, je takisto rôzny. Ale Myslím si, že je dôležité tu zohľadniť tú Wittenbergskú štúdiu a toto by mala komisia zohľadňovať pri rozmýšľaní a zvážovaní na tom, na tým, ako pomôcť malým a stredným podnikom. Ďakujem veľmi pekne, hovorí pani e, predsedajúca. Ďakujem vám za tieto podnety a za vaše myšlienky. Dovoľte